Dámy a páni, eh, vítam vás na tomto zasadnutí Výboru pre zahraničné záležitosti. Poprosil by som, aby túto pracovníkov, aby sa utišili. Pristúpime k schváleniu programu, avšak máme tu jednu zmenu v bode 16, výmena názorov s pánom Pierom Krendulom, Krenbulom. Toto sa nebude e, konať spoločne s výborom pre rozvoj, avšak jeho členovia napriek tomu sú srdečne pozvaní. Takže s touto zmenou e, beriem za e, pro, program za schválený. Ďalej tu máme dve oznámenia predsedu, ktoré, ktoré sú k dispozícii. Len drobná, drobná rada k bodu 10. Výmena názorov s výkonným riadilom SVČ Ehm, ku Koreji pán Vigant. Ehm, ďalej, ehm, schválenie zápisníc zo schôdzi 10. 11. júla 30. 31. augusta. Máte nejaké pripomienky? Nie. Takže považujeme tieto zápisnice za schválené. Ku koncu tohto zasadnutia teraz sa dostávame k spoločnej rozprave o bodoch 4 a 5. Bod 4 je predloženie štúdie, ktorú zadal výbor AFED, stav vykonania dohod o pridružení a dohod o voľnom obchode s Ukrajinou, Gruzínskom a Moldavskom s osobitným zameraním na Ukrajinu a systémovú analýzu kľúčových sektorov, to je jedna, a druhá vzťahy EÚ s, Azerbajdžanskom, eh, s Arménskom a Azerbajčanom. A bod 5 odporúčania Rade komisii AHSV o východnom partnerstve v rámci príprav na summit v novembri 2017. E, eh, Vypočujeme si najprv štúdiu, e, teda prezentáciu oboch štúdií, potom, e, potom sa pozrieme na e, správu pani Andikiene a pána Fleckensteina. Tie štúdie, ktoré som spomenul, ktoré zadal výbor AFED, tieto by mali obsahovať dôležité informácie pre členov výboru. My sme analyzovali, získali podklady pre týchto 5 krajín k prípadnej misii na zistenie ďalších skutočností, ktoré by sa mohla konať v budúcom roku. A zároveň chcem analyzovať e, stav našich vzťahov s týmito partnermi a vyvodiť jasné politické závery, aby e, sme vedeli, kam sa uberať v našich parlamentných správach. Ja by som teraz e, privítal expertov, ktorých sme pozvali sem, aby, aby nám prezentovali tieto štúdie tu. Pán Baláš Jarabik, naľavo odo mňa, je nerezidentom eh, v Carnegie inštitúte pre východnú a strednú Európu, ktorý, on sa zaberá najmä eh, Ukrajinou a konfliktmi a získal cenu Freedom House ako pozorovateľ pri voľbách. Pán Jarabik teda bude prezentovať prvú štúdiu a potom eh, budeme hovoriť o vzťahu, vzťahu o dohode o pridružení a voľnom obchode. A potom je tu doktorka Alieva, Laila Alieva, ktorá e, sedí medzi dvomi pánmi, ktorá učí na Oxfordskej univerzite, je zakladateľkou Centra pre medzinárodné štúdie a akademickú politiku. Je to think tank, think tank ktorý e, sídli v Baku v Azerbajdžane. Predtým pracovala pre obrané kolegium NATO, e, Univerzitu Johna Hopkinsa a ďalšie inštitúcie a inštitúty, okrem iného UNHD, UNDP, OSN, takže ona bude hovoriť o vzťahoch EU s Azerbajdžanom a pán Randko Stanian, ktorý sedí vedľa mňa, pán doktor, ktorý je e, e, šéfom Centra pre európsku politiku SEPS v Bruseli a jeho práca je známa e, najmä v oblasti našej politiky susedstva a vzťahov s Ruskom. Takisto učí na College of Europe. Doktor Kastania sa bude sústredovať na dohodu EÚ s Arménskom. A teraz by som chcel teda privítať týchto našich troch hostí, dať im hneď slovo. A navrhol by som, aby sme začali, ako bolo spomenuté, pán Jarabikom, pánom Jarabikom, ak môžete, ak ste pripravení, tak prosím. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, že ste ma sem pozvali. Budem hovoriť o dohode o pridružení a dohode o voľnom obchode s tromi krajinami, Ukrajinou, Gruzijskom, Moldavskom. Toto je veľká štúdia, pomerne veľká štúdia, takže budem hovoriť najmä o hlavných záveroch, ako aj hlavných odporúčaniach, ktoré vyplynuli z tejto štúdie. E, dúfam, že mi to nebude trvať dlhšie než 10 minút a potom sa teším na konkrétne otázky od vás. E, v prvom rade na makroúrovni. Podpísanie, ratifikácia e, dohod o pridružení a voľnom obchode s Ukrajinou, Gruzínskom a Moldavskom je pomerne jasné potvrdenie tých mekých moc, tej mekej moci, mekej sily Európskej únie. Často sa zabúda na to, že takéto niečo dokážeme po rozširovaní Európskej únie toto bolo spochybňované pred desiatimi rokmi, že či Európska únia bude schopná vo svojich východných partnerstvách uplatňovať túto mekú diplomatickú moc, ale ukazuje sa, že sme toho schopní. Ehm, európske ehm, dvorenie ehm, viedlo k odozve, aj keď nie u všetkých troch týchto krajín rovnako, pretože tieto majú samozrejme svoje vnútorné problémy, z ktorých jedným je aj odpor, alebo teda problémy s Ruskom. Tie, táto dohoda o pridružení a dohoda o voľnom obchode ne, nie je spojená ani s prísľubom členstva, ani s nejakými inými finančnými prísľubmi, tak ako to bolo v prípade iných krajín. Ďalej druhý bod, ktorý je dôležitý a ktorý na makroúrovne treba zdôrazniť, sa týka osobitne Ukrajiny a to faktu, že e, ratifikácia a schvalovanie týchto zmluv e, má veľký dopad na rôzne politiky týchto krajín, osobitne Ukrajina po ruskej agresii, teda anexii Krymu a vojne v oblasti Donbasu, e, nejestvuje nejaké politické, nejaká politická alternatíva priklenia k Rusku. Jednoducho už nie je, možná, nie je možné žiadne balansovanie. Preto e, vplyv Západu e, v Ukrajine rastie. Ukrajina a Kiev sa teda rozhodli ísť týmto smerom. A preto implementácia dohody o predružení je deklarovanou prioritou a ak sa pozrieme na e, to, ako to reálne prebieha, tak si myslíme, že k tomu dôjde napriek e, všetkej tej kritike, ktorá sa predsa len objavia. Ďalej je to pomerne silná podpora integrácie e, smerom na západ, takisto na Ukrajine, ako aj v Gruzínsko. Pokiaľ ide o Moldavsko, tak to je jediná taká tak komplikovanejšia krajina, kde zahraničný vektor ruskej politiky, alebo teda ruskej zahraničnej politiky, naďalej ovplyvňuje osobitne verejnú mienku. Avšak je to najmä kvôli korupcii a E, zlému vládnutiu vlád, ktoré boli ktoré mali deklarovaný príklon k EÚ, čiže toto nie je ani tak e, tým, že by Rusko niečo dobre ponúkalo. E, Moldavsko je veľmi zaujímavý prípad, pretože v raných fázach východného partnerstva sa deklarovali veľmi dobré výsledky v Moldavsku, avšak je evidentné, že bude treba hodnotiť výsledky tejto krajiny až na konci a to sociálnym a ekonomickým pokrokom a nie ani tak nejakými, nejakými e, predchádzajúcimi e, dosiahnutými úspechmi, ktoré sa veľmi rýchle zmažú. E, sú tu, je tu niekoľko faktorov, ktoré pracujú proti tomu, že sa uplatňujú európske štandardy, najmä paternalizmus a chudoba. Toto sú najväčšie E, najväčšie e, umožňujúce faktory sily oligarchov a korporácií. Ja by som chcel spomenúť, že e, pomoc Európskej únie by sa mala najmä, najmä, najmä zameriavať na vidiecké oblasti a tu bude treba poskytovať túto pomoc nepoliticky a posilňovať štátnu kapacitu, teda verejnú administratívu a tak ďalej, reformy tam je treba prihľadať na to, že sú veľké rozdiely medzi mestskými oblastiami a urbánnymi oblastiami alebo videckými oblastiami a preto tomu treba prispôsobiť aj politiku. No a pokiaľ ide o DCFTA, tak e, to je môj bod 3. Možno je príliš skoro e, hodnotiť e, dôsledky CFTA, ale experti EU boli vo všetkých troch krajinách a Ukrajina tam sa zvýšila zvýš, zvýš, tam, tam sa zvyšuje príklon e, verejnosti smerom k Európskej únii, aj keď e, môže to byť spôsobené aj e, rozbitím obchodných vzťahov s Ruskom. A pokiaľ, Ruskom, a pokiaľ ide o Moldavsko, EU zvažuje um, a teda VEU um, podiel exportov z EÚ do Moldavska sa takisto zvyšil. Pokiaľ je Gruzinsko v a tam uh, export do Európskej únie do Európskej únie nezrástol, ale podpora EÚ e, stimulovala polnohospodárskú výrobu, ktorá je najväčším, a najdôležitejším sektorom v ekonomike tejto krajiny. V každej krajine však e, e, nedostatok potvrdenia pre dohodu o pridružení a dohodu o voľnom obchode sú najväčšou prekážkou, takisto sa o týchto dohodách veľmi nehovorí verejne. No a Veľmi dôležitá je takisto podpora Európskej únie v iných oblastiach ehm, a tu sme boli schopní vo všetkých troch krajinách nastoliť mikrofinančnú stabilitu. Pokiaľ ide o Ukrajinu, toto je osobitný prípad úspechu a tento úspech prišiel vo veľmi dôležitej chvíli. No a ďalej je tu vec, ktorá by mala európske inštitúcie zaujímať, na ktorú by mali viacej prihľadať. A to, to je rozdiel medzi nákladmi na e, splnenie podmienok DCFTA, ktoré boli vyčíslené vopred, ale nevyčíslili sa investičné náklady, ktoré krajina bude musieť vynaložiť na realizáciu tak dohody o pridruženia, ako aj dohody o voľnom obchode. No a tu e, chýba určitá analýza prínosu a nákladov, a to vo všetkých troch krajinách. Ako som spomenul, e, reálny dopad týchto dohôd sa bude zisťovať vlastne na záver a to tak sociálnymi ako ekonomickými faktormi. A tu e, Európska únia neplánuje nejakú kompenzáciu e, za otvorenie obchodu. Táto kompenzácia bola členským štátom poskytnutá vo forme štruktúrnych a kohezných fondov, čo však nie je na stole pre tieto tri krajiny. E, posledná vec, ktorá sa týka podpory pomoci Európskej únie. Tu ide najmä o balíky IMF a preto Európska únia prioritizuje úsporné opatrenia a e, stabilizáciu e, mikroekonomickej oblasti. Táto mikroekonomická stabilizácia sa udiala, privatizácia tá sa nedeje, tie úsporné opatrenia, opatrenia sa vykonali a privatizácia sa nedeje kvôli tomu, lebo um, súdnictvo je spolitizované, ostatné inštitúcie sú spolitizované, je tam veľká korupcia a e, toto nie sú veci, ktoré by sa dali vyriešiť hoci aj e, do nich investujeme e, rozvojovou pomocou Európskej únie. pokiaľ ide o dohodu o, o implementáciu dohody o predružení, dosiahol sa pokrok v legislatívnej a technickej oblasti a vo všetkých troch krajinách e, možno pozorovať pokrok, v Gruzínsku osobitne. Súdnictvo a politická úroveň však odmietajú depolitizáciu inštitúcií vo všetkých týchto krajinách, napríklad prokuratúra a súdy sú ovplyvňované politikmi a toto sa nezmenilo, aj keď na Ukrajine došlo k istému prielomu eh, v rámci reformy súdnictva. Eh, boli vytvorené nové inštitúcie, osobitne dozorný súd, ale toto je oblasť, eh, na ktorú sa ako Európska únia sústredujeme. Potom sa domnievam, že je veľmi dôležité zdôrazniť niekoľko ďalších faktorov, osobitne veľmi vysokú politickú polarizáciu v týchto eh, krajinách. Medzi vládou a opozíciou nie je takmer žiadny eh, politický dialog, aspoň teda nie eh, taký, ktorý by bol konštruktívny a európska, európsky prístup niekedy prispieva k určitému takému, takémuto vydelovaniu alebo Eh, rozdeľovaniu politického spektra. V niektorých krajinách, v Moldavsku ešte stále politickú scénu rozdeľujeme na proruských a proeurópskych politikov. A to podľa nás eh, nie je produktívne. Aj ten nominálne proruský prezident Dodon by rád um, síce ukončil tú dohodu pri, o pridružení, ale nemá ani politickú uh, možnosť, ani, ani e, technickú možnosť to urobiť. A ďalej k neformálnym inštitúciám, ktoré zohrávajú v týchto krajinách e, vysokú, teda veľmi úlohu, e, veľkú úlohu a majú možnosť realizovať určitú, určité zmeny, reformu. Teda my môžeme využiť ten boj proti korupcii a takisto aj úlohu Ruska ako mobilizujúci faktor tohto odporu proti reformám a jedna z vecí, ktorá sa kritizuje, nedostatok konzistentnosti Európskej únie a jej podmienok, čo zohráva úlohu e, pri znižovaní efektívnosti krokov Európskej únie. E, interná politická dynamika e, viedla k uchopeniu moci najbohatšími oligarchmi tak na Ukrajine aj v Moldavsku a títo maria najlepšie politické úmysly Bruselu. Európska únia by preto veľmi opatrne mala pristupovať k podpore, nejaký, k podpore určitých politikov a vlád len, pre, len preto, lebo sa vyhlasujú za proeurópskych a v Gruzínsku tam e, majú tiež um, veľký vplyv vlastných oligarchov, trpia politickou rozdelenosťou, ale zároveň je snaha určitý politický proces reform, ktorý začal v 2012, je relatívne mierový a takisto je snahou normalizáciu vzťahov s Ruskom. A keď e, hľadáme nejaké pozitívum, tak si myslím, že je treba vyzdvihnúť práve Gruzinsko. Ďalej dohoda o pridružení a e, podpora EÚ sú kľúčovými, ehm, kľúčovými hybnými silami pre reformy v, v týchto krajinách a e, ako som spomínal, v Moldavsku už nehrá takú veľkú úlohu to rozdelenie na proruských, proeurópskych a ja si myslím, že to je pozitívne, ale dôležité je, aby sme podporili zodpovednosť a tá zodpovednosť tá je um, významná najmä z hľadiska toho, že podpora Európskej únie, osobitne pre Európu, je vo forme uh, je vo forme úverov a nie priamej pomoci, ktorú by síce tá krajina veľmi potrebovala, ale osobitne v oblasti reindustrializácia, a nejakých ďalších politických oblastiach tam bol začatý dialog medzi Ukrajinou a Európskou úniou. Avšak financovanie na modernizáciu týchto e, e, odvetví tie zatiaľ netečú tak, e, ako by mali. No a um, treba tiež povedať, že lokál, lokálny politický vývoj bude tiež hrať úlohu v kondicionalizácii európskej pomoci. Už však nedochádza k takému boju na geopolitickej rovine ako v minulosti a toto treba tiež zobrať do úvahy. Gruzinský, gruzinský prípad ukazuje, že tieto krajiny potrebujú politickú konsolidáciu a ak absentujú silné depolitizované inštitúcie, takáto konsolidácia je, teda, je spojená s rizikom, že sa stane autoritárskou. Takže treba pod autoritárskou, takže pre, treba podporovať depolitizáciu v tomto procese, ale e, alternatívou je vlastne len um, politická krehkosť a zvýšená politizácia. Takže my môžeme urobiť maximum v kontrole pokroku a e, ide o inštitúcie v týchto krajinách a ani nie tak o konkrétnych politikov. Ďakujem veľmi pekne. Thank you, Mr. Jarabik. Ďakujem veľmi pekne, pán Jarabik, za vaše vyhlásenie. Teraz to sa dostávame k, nášmu, k našej druhej rečničke, pani doktorke Rieve. Poprosím vás, aby ste vystúpili za svojou správou. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela začať vyhlásením, že Azerbajdžan je pravdepodobne jednou z najdôležitejších krajín pre Európsku úniu v regióne. Nielen kvôli e, veľkosti a kvôli tomu, že má hranice s tromi regionálnymi veľmocami, Tureckom, Iránom a Ruskom, ale aj kvôli tomu, lebo e, jeho energetické zdroje sú bohaté. A nedávno podpísal Azerbajdžan niekoľko dohôd. Jeden, jednu dohodu o južnom koridore, druhú o participácii na dodávkach plynu, ale tiež e, bola nedávno podpísaná e, dohoda o dodávkach ropy. A to až do roku 2050. Takže e, tento význam determinuje pomerne úspešné vzťahy medzi EÚ a Azerbajdžanom v tejto oblasti. Hovoríme o energetickej bezpečnosti, o e, spolupráci v oblasti energetiky, o bezpečnosti v určitých ekonomických oblastiach, obchode aj investíciách. Avšak Azerbajdžan, teda vzťahy medzi EÚ a Azerbajdžanom v oblastiach e, reforiem, osobitne v oblasti ľudských práv a slobôd sa vyvíjajú opačným smerom. A dôvodom je, dôvody, dôvodov je niekoľko. V prvom rade m, mm, paralelne s týmto prebieha vzdialovanie Azerbajžanu od Európskej únie, aj keď v roku 2006 m, mm, doložka o európskych ašpiráciách bola začlenená do e, dohôd v susediacich republikách, teda do akčného plánu. A mm, do roku 2013 ehm, boli vykonané oficiálne vyhlásenia o tom, že Azerbajdžan nemá záujem o integráciu, ale skôr o spoluprácu na báze rovnosti. Takže ehm, povedal som, že je niekoľko dôvodov na toto. Poprvé, Azerbajdžan nevníma reciprocitu s Európou ako reálnu, najmä preto, že v 90. rokoch ehm, sa udialo mnoho dramatických udalostí v Azerbajdžane neustále sa objavovali eh, separatistické tendencie od Ruska, osobitne v oblasti energetiky, eh, boli eh, uplatňované veľmi rizikové politiky, ale v Azerbajdžane nebolo vidno, že by Európska únia recipročne prispievala k bezpečnosti Azerbajdžanu, čo je pre Azerbajdžan a celý Karabašsk, celú Karabašskú oblasť eh, veľmi dôležité. Azerbajdžan skrátka získal dojem, že Európska únia nemá rovnaký záujem o obranu eh, princípov napríklad medzinárodne uznaných hraníc, ako v, v iných prípadoch, kde sa EÚ angažuje. A to je jeden z dôvodov, ktorý determinuje toto vzdialovanie Azerbajdžanu od Európskej únie. A takisto to ide ruka v ruke s vnímaním Európskej únie ako slabého hráča. A toto e, viedlo k tomu, že Azerbajdžan uzavrel e, istú dohodu o dodávke zbraní e, s Ruskom, osobitne, osobitne po e, boji alebo pri vojne s Arménskom a um, toto Rusko aj využíva. Takisto by sme mali prizvukovať e, ten faktor, ktorý sa týka politického hospodárstva ropy, ktorý sa odráža v literatúre o tejto téme a častokrát je skôr prekážkou integrácie. Okrem toho, že poskytuje predstaviteľom zdroje. Na druhej strane týmto predstaviteľom umožňuje manévrovať medzi jednotlivými krajinami, pričom si držia odstup od jednotlivých regionálnych aktérov. a ovplyvňuje politike. No a tretím faktorom je problém ktorý sa týka vzťahu medzi Azerbajdžanom a EÚ a od toho, akým spôsobom sa vysporiadava so štruktúrálnymi potrebami reforiem a aká je rovnováha a dôsledkom toho bolo to, že Azerbajdžan neinvestoval tak, ako by bolo náležité do rozvoja občianskej spoločnosti e, pretože táto oblasť si vyžadovala oveľa rozsiahlejšie investície, tak ako tomu bolo v okolitých krajinách. Avšak e, rokovania, ktoré začali vo februári tohto roku, za veľmi neobvyklých podmienok, pretože je pomerne mimoriadné, e, že nečlenská krajina EÚ príde so svojím vlastným návrhom, e, ktorým preukazuje svoj záujem nadviazať z e, EÚ nový vzťah a dokonca vyzýva EÚ na vyrovnaný a rovný vzťah. Avšak začiatok rokovaní už poukazuje na nesúlad, na, v nazeranie na niektoré oblasti bezpečnosti a politik, ako je napríklad otázka Náhorného Karabachu a záležitosť politických reforiem. Takisto tento dokument poukazuje na to, že na jednej strane Európe, respektíve Európska únia preukazuje veľkú dávku pragmatizmu, že vôbec vstupuje do týchto rokovaní, avšak eh, práve tento pragmatizmus sa môže pretaviť do vzťahu, ktorý nie je založený na, hodnote, na hodnotách. A e, v tomto prípade by EÚ nemala pristúpiť na nový formát vzťahu e, s Azerbajdžanom, pretože to by umožňovalo azerbajdžanskej vláde aj nadalej vyvíjať e, nátlak a zasahovať proti inštitúciám, ktorý, ktoré v zásade majú povahu a hodnoty Európskej únie. Vzťah medzi EÚ a Azerbajdžanom zatiaľ e, tieto persekúcie aktivistov neovplyvnili ani obmedzovanie slobôd môžeme samozrejme hovoriť e, o tejto záležitosti do väčších podrobností, ale tie nájdete aj e, v správe. Hovoríme napríklad o amnestiách, ktoré síce prepustili na slobode niekoľko aktivistov, avšak väčšina z nich je stále za mrežami. čo sa týka politickej bezpečnosti, Azerbajdžan je nesmierne dôležitou krajinou, e, pretože má potenciál ovplyvňovať politiku regiónu. A pokiaľ nebude dostatočné investície do rozvoja demokracie, môžeme vidieť aj opačný efekt, napríklad e, únos Achtar Mutara e, novinára. v Azerbajdžane, ktorý síce má snahu demokraticky sa reformovať, avšak tieto stále môžu vyústovať v takéto e, prešlapy. A e, vyšetrovanie zatiaľ nebolo príliš e, úspešné. Ja viem, že občianská spoločnosť tlačí na Azerbajdžan, aby sa tento incident e, vysvetlil. A práve tento novinár je uväznený v Azerbajdžane. Čo sa týka ďalších investícií, Azerbajdžan bol ovplyvnený, a to veľmi e, významným spôsobom, klesajúcimi cenami e, ropy zo 150 dolárov za barel na 35 e, dolárov za baler. A to samozrejme môže byť aj ten motivačný faktor, prečo sa Azerbajdžan pokúšal nový vzťah e, s Európskou úniou a e, prečo sa zvyšuje tlak na potrebu prijatie reforiem. Úloha Európskej únie môže pozostávať z toho, že bude posilňovať faktor transparentnosti v rozhodovacom procese v tejto oblasti, pretože čo sa týka korupcie, dosiahli sa určité úspechy, ktoré znižujú práve korupciu na tých najnižších, respektíve stredných e, úrovniach. Ale stále existujú veľké kapitálové toky, ktoré sú nekontrolované a ktoré nie sú pod drobnohľadom spoločnosti. Vieme, že práve pozastavenie e, členstva e, Azerbajdžanu v IAETI e a v ďalších organizáciách je faktom. A myslíme si, že práve boj proti korupcii by malo byť jednosťou oblasťou, na ktorú EÚ bude tlačiť. A samozrejme, rozvíjanie medziľudských vzťahov sú pomerne úspešné. Vieme, že sa e, zjednodušil vízový režim a mohla by som povedať, že programy, ktoré sa týkajú štipendií a vzdelávania, sú nesmierne úspešné. A už by som mala tu skončiť. Avšak e, ešte sa vrátim k tým odporúčaniam ohľadom jednotlivých oblastiami a ktoré zároveň nastavujú červené línie. A to sú tým, že EÚ by mala žiadať prepustenie e, politických väzňov a nástojí na slobode prejavu, e, pretože takýmto spôsobom e, sa vytvorí rovné partnerstvo. Mali by ste to byť práve vy, ktorí predloží túto víziu práve toho, čo vnímate ako vyrovnaný vzťah, pretože nemôžeme mať rovný vzťah s krajinou, ktorá si neváži ľudskú dôstojnosť. Mali by sme žiadať všet, zrušenie všetkých zákonov, ktoré obmedzujú pôsobenie e, mimovládnych spoločností, ako je napríklad e, darcovstvo a existenciu zahraničných mimovládok e, v oblasti. Malo by sa to týkať všetkých MVOčiek a samozrejme mali by ste definovať aj časový rozvrh e, ciele, ako aj e, prípadné sankcie, pokiaľ sa nebudú plniť e, dohody. Hm, potom by Európska únia mala nárok na implementáciu sankcií a samozrejme, to zahrňa aj napríklad e, príjmanie od, prijatie odporúčaní Benátskej e, komisie o e, implementácii a vykonávaní volieb. EÚ by mala zrýchliť rozhovory o vízovej liberalizácii s Azerbajdžanom, pretože to možno vnímať ako dve z tých hlavných priorít tejto dohody a postupné obnovenie členstva v IATI a čo sa týka ostatných opatrení, máme tu sektorovú spoluprácu, e, ktorá by mala posilniť súčasné politické e, trendy, avšak zatiaľ to má iba veľmi mierny dopad. EU by preto mala obsiahnuť nástroje, e, ktoré sú hmatateľné, vyplývajú z dohody. Ospravedlňujem sa, ak som prekročila čas, ale zastavím sa tu v tomto bode. Ďakujem veľmi pekne doktorke Alieve a zda budete môcť pokračovať aj ďalej po zodpovedaní otázky. Teraz eh, tretím eh, rečníkom, eh, pán Kostaňov, ohľadom Arménska. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážení poslanci, nedávno započatý komplexný dialog a partnerstvo medzi EÚ a Arménskom poskytuje zúčastneným e, stranám novú dimenziu e, vzťahov e, po tom, čo zlyhala dohoda v rámci Európskej zóny voľného obchodu. Arménsko má záujem na rozvíjaní nových vzťahov s Európskou úniou a to ilustruje aj snaha Európskej únie odpovedať na špecifické potreby týchto krajín v rámci východného partnerstva, tak ako je to zakotvené v reforme e, Európskej susedskej politiky z roku 2015. Dokumentuje, že e, Európska e, únia nepristúpila na hru na neutralitu s Ruskom a Európska Únia chce naďalej rozvíjať svoj vzťah s krajinami východného partnerstva. V tejto prezentácii by som chcel prezentovať tie hlavné výsledky z SEPI a uh, aké sú odporúčania. Ten uh, eh, SEPA je pomerne jednoduchá. Je to vstup do Európskej zóny voľného obchodu a uh, eh, vy, lepší vízový režim. To je to, čo je vlastne SEPA a to samozrejme obsahuje politický dialog, spolupráca v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky, v oblasti e, sloboda ľudských práv, sektorovej a odborovej spolupráci a obchode. Teraz by som načrtol, e, čo jednotlivé tieto prvky znamenajú e, je tu e, kapitola o politickom dialogu, ktorý je nesmierne e, podobný e, asociačným dohodám. Takže je to vlastne kópia toho, čo je v asociačných dohodách a ktorú SEPA teraz preberá. A to znamená, že obsahuje opatrenia o základných ľudských právach a slobodách. A to je nesmierne dôležité, keďže sa Arménsko pripravuje na dôležitý prechod z prezidentského na parlamentný systém riadenia. Takisto je tu veľmi silná kapitola o zahraničnej politike, no a tá obsahuje aj možnosti účasti Arménska v misiách spoločnej obrannej a bezpečnostnej politiky Európskej únie. Práve táto kapitola eh, a ďalšia kapitola obsahuje eh, opatrenia, e, ktoré idú proti e, korupcii a ktoré sa týkajú migrácie. A opätovne sú to skopírované e, sekcie z asociačnej dohody. V ďalšej časti je veľmi dôležité povedať, že počas rokovaniach sa zakotvilo mnoho šťastí z AKI, ktoré, o ktorých sa hovorilo pri rokovaniach práve v oblasti dopravy životného prostredia. A vidíme, že Arménsko sa už e, zaviazalo dotrčiavať toto aký, ale v asociačnej dohode, ktorá zlyhala. Ale teraz ju preberá v rámci dohody SEPA. Sú tu dobré e, kapitoly, ktoré sa týkajú regionálnej spolupráce a občianskej spoločnosti. Jedna z kapitol, ktorá je plitšia, je práve kapitola, ktorá sa týka energetiky a zvlášť politiky zemného plynu a e, jadrových elektrární e, práve tretia kapitola, ktorým je obchod, je najviac ovplyvnená členstvom v EFTA. To znamená, že sa predpokladá zrušenie colných bariér na obidvoch e, stranách. Aj keď e, táto dohoda je v tejto oblasti veľmi nedôsledná, ale môže e, sa zaviesť jednostranné dodávanie GSP plus sú tu povrchné kapitole, ktoré sa týkajú CDC a colných opatrení ktoré sú samozrejme e, súčasťou eurázijských spoločností. Avšak e, počas rokovaní sme dosiahli úspech e, v nasledujúcich kapitolách, ktorými sú napríklad hospodárstvo a štátna pomoc. Avšak Arménsko bude mať eh, regulátora trhu, ktorý je modelovaný na základe regulátorov, ktorí sú prítomní na európskom eh, trhu. To obsahuje napríklad eh, služby, ktoré sú výraznou súčasťou novej dohody a ktorá je por, porovnania CSDFA ako aj RPR. Takže aké sú tie implikácie tejto dohody? V krátkosti od roku 2013 Arménsko bolo vnímané ako súčasť skupiny Arménsko, Azerbajdžan a Bieloruska v asociačnej e, dohody. Avšak to, e, tieto dohody a táto skupina častokrát e, prehliadala tie pokroky, ktoré Arménsko dosahovalo. Avšak vy, vysiela to aj veľmi silný signál pre rokovania SEPA, ktoré sa musia pretaviť do efektívnej implementácie. A predtým, než skončím, chcel by som zdôrazniť 5 odporúčaní. Európsky parlament by mal zdôrazňovať dôležitosť e, politický dialog. Európsky parlament by sa mal zameriavať na e, reformu e, policajných a súdnych zložiek a, a samozrejme mal by sa zasadiť o liberalizáciu vízového režimu z Arménsku, nakoľko Arménsko Eh, implementovalo readmisné eh, dohody a preto neexistujú reálnu prekážku, neexistuje reálna prekážka, aby sa liberalizoval vízový režim s Arménskom. Po štvrté, Európska únia by sa mala snažiť o lepšiu angažovanosť neštátnych aktérov a partnerov pri rokovaní o SEPA a samozrejme o väčšiu angažovanosť občianskej spoločnosti a takisto o, lepšiu, o lepší rozvoj e, súkromného sektora, no a samozrejme aj o sektora spravodlivosti či policajnej moci. Ďakujem veľmi pekne. You, Ďakujem veľmi pekne, doktor Kostanian. Takže to boli naši traja rečníci. Teraz dám slovo poslancom, ktorí sa prihlásili do rozpravy s otázkami. Požiadam vás iba o jednu vec. Prosím, tí z vás, ktorí sa chcú vyjadrujú k obsahu zmluv, prosím, počkajte až do ďalšieho bodu programu. Takže teraz sú tu otázky, ktoré sa priamo týkajú priamo našich troch rečníkov. Podľa zoznamu rečníkov začneme s pánom Šulcom. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať rečníkom za to, že načetli obsah. Prvá otázka na Al- Albika. Hovorili ste, že oligarchia získava štruktúry veľmi rýchlo, rovnako ako aj teritorium aj pri dosaho- dosahovaní čiastočných úspechov. Ako si to vysvetľujete? Sú tu interné dôvody, prečo na Ukrajine, v Moldavsku, ale takisto spomínate aj Gruzínsko. A tým faktom je, že oligarchické štruktúry sú tak výrazne prítomné a ovplyvňujú tak hospodársky, ako aj politický vývoj. Jeden otázka pre pani Alievu a takisto aj pre pána Kolaniana. Nespomenuli ste náhodný Karabach a zvlášť to, čo by EÚ mohla urobiť, akú rolu by mohla hrať eh, pri predložení riešenia tejto konfliktnej situácie. Ja som mal príležitosť eh, navštíviť obidve krajiny s delegáciou AFETu a videli sme, že konflikt v náhornom eh, Karabachu je veľmi pálčivou záležitosťou pre obidve eh, krajiny. A samozrejme, oni sú obidve priamo angažovaní. Ale prostredníctvom asociačných dohôd a prostredníctvom politických a hospodárskych operácií. E, čo by sme mohli urobiť preto, aby sme pripravili internú situáciu na to, že by obidve spoločnosti boli ochotné nájsť riešenia? Ďakujem veľmi pekne. Moje otázka Never mind, I will, t- I will ask in English. <laughs> tak ešte jednou. Otázka na e, eh, pána Kostaniana.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 A tá druhá vec, e, ktorú ja považujem za veľmi pozitívnu, je fakt, že tu v regióne panuje istá e, protitendencia a my sme napríklad v, Azer- v Azerbajdžane videli veľmi zaujímavé štúdie, ktoré um, hovoria o tom, že spoločnosť preberá aktívnu úlohu a uh, že tá téma takej tej uh, pôvodnej nenávisti tu neestuje uh, a trend, eh, objavuje sa tu trend, ktorý eh, je opačný proti tým bežným prieskumom verejnej mienky, ktoré hovoria o tom, že ľudia sa navzájom nenávidia, ale na hĺbšej úrovni je vidno, že nová generácia sa snaží eh, toto vnímanie hrozby presúvať z tej, z tej takej primordiálnej základnej roviny do určitej modernej roviny, kde sa aj skúmajú určité argumenty. Teda mm, je to hra s nulovým súčtom, ale napríklad voči Azerbačanu sú tri rezolúcie OSN, e, na druhej strane je tu ten, militárny, e, je tu ten vojenský e, aktuálny stav, status quo a takisto treba dať do opozície reálnu politiku a písané právo, písané zákony a Treba nájsť eh, teda vždy rovnováhu. Obidve, obi, obi tieto pozície sú do istej miery vyargumentované, ale mladá generácia, teda tí, ktorí sú vystavení eh, okolitému svetu, ehm, táto generácia tento konflikt presúva na novú úroveň a to úroveň integračných procesov, kde hranice budú také dočasnejšie, budú čoraz tenšie a eh, skúmajú sa prípady ako e, Olandské ostrovy e, medzi Fínskom a Švedskom. Skrátka je tu e, možnosť, ako, ako pre Európsku úniu, ako by mohla pomôcť posunúť dialog o tomto konflikte na novú úroveň a otvoriť nejakú novú dimenziu. To je aspoň moje, môj výklad. Ďakujem veľmi pekne, pani doktorka Alieva. Teraz pán Kostorian. Ďakujem. Ja by som sa chcel na začiatku vyjadriť k tomu, čo práve bolo spomenuté, k tým uzneseniam. Pani Alieva spomenula, že sú štyri uznesenia OSN pre Azerbajdžan. To je pozitívne, aj keď ja to tak nevnímam, pretože ak si pozriete tie uznesenia, tak tie rezolúcie, pardon, tak tie na začiatku volajú po, po prímeri a to je niečo, čo sa v Azerbajdžane nepresadilo. Takže v prípade rezolúcií dochádza k neplneniu na, na obidvoch stranách. Pani Hautala práve odišla, ale ona spomenula otázku dvojitého štandardu. Ja si myslím, že to nie je prípad tejto situácie. Euro, Európska únia uplatňuje iný prístup k rôznym krajinám, a keď na jednej strane vidíme, že sa prioritizuje teritoriálna súdržnosť, na druhej strane vidíme prioritizáciu seba určenia, napríklad v prípade Kosova. Tam zase u, u, otázka územnej celistvosti nezohráva takú úlohu. Takže je tu aj diferenciácia zo strany Európskej únie voči konfliktom. Tie konflikty majú rôzne históri- rôznu, rôznu históriu, sú tam e, zapojení rôzni aktéry, napríklad Rúsko sa objavuje v mnohých aktéroch, ale v, v mnohých konfliktoch, ale nie priamo v konflikte na náhodnom Karabachu. A e, Európska únia určite by mala robiť viac, než e, robí, avšak nemala by sa snažiť nahradiť Minskú skupinu. A ja som bol trocha prekvapený, že poslankyňa poslanci tejto vážnej snemovne kladú toľko otázok o náhornom Karabachu, ale nekladú otázky o Dombase, Kryme alebo iných konfliktných oblastiach, Takže by som povedal len pár slov k tomu, čo by ste mohli urobiť, okrem základných snách, um, ktorých chceme pomôcť. Um, určite pomôže zmierniť, zmiernenie tej, uh, tej štvárskej retoriky, teda hm, určitá miernejšia retorika, takisto podpora prostredníctvom mechanizmov, mechanizmu, zisťovania faktov v teréne. Um, bolo by dobré, ako osobitný, aby si osobitní veľvyslanci pre každý konflikt uplatňovali svoj vlastný mandát a e, s ľuďmi v Náhornom Karabachu treba hovoriť um, tak, aby sa nejakým spôsobom nezdôrazňoval ten či len štatút je dôležité spolupracovať so všetkými stranami konfliktu, tak sa môže nájsť riešenie, než podporovať len, dajme tomu, autoritárske hry. Pokiaľ ide o vý, vý, liberalizáciu vízového styku, veľmi stručne, ťažko povedať, koľko takýto proces liberalizácie vízového styku trvá. Rôzne krajiny, teda Moldavsko versus Ukrajina versus iné krajiny, vykazujú iný harmonogram, ale dôležité je začať. Ak sa začne tak je to, síce, je to síce len začiatok, ale aspoň je jasné, že ten proces sa posúva a ak Arménsko napríklad e, pôjde v legislatívnej úrovni vpred rýchlo alebo e, v, v, v, na úrovni implementácie pôjde rýchlejšie, rýchlejšie, tak môžeme rozdeliť ten proces na nejaké 4 bloky. E, vysleduje sa aktuálny stav a pôjde sa ďalej. Takže najprv treba začať a Um, ďalej treba riešiť v ďalších krokoch problémy, aj napríklad s korupciou. Ďakujem veľmi pekne, pani Alieva, aj, aj vám páni, um, za vaše vyhlásenia, za vaš, vašu účasť v diskusii. My sme síce uzavrali tento bod, ale e, nevyháňame vás, spokojne tu zostanete aj na ďalší bod, pretože budeme hovoriť, ale teda budeme hovoriť aj o, vec, teda o veciach, ktoré sa budú týkať týchto krajín. Je tu odporúčanie Rade komisia EHS o východnom partnerstve v rámci príprav na summit v novembri 2017, ktorý, ktoré spracovali e, Lajma Lucia Andrikiene a pán Knut Fleckenstein. Možno si pamätáte, že prvé čítanie tejto správy prebehlo 14. septembra v Štrasburgu. V tom čase sme um, toto riešili aj s kolegami a kolegyňami z Grémia parlamentného združenia. Teraz by sme v druhom čítaní dali priestor znova spravodajkyni a spravodajcovi pani Andrikiene. Navrhujem, aby ste hovorili každý možno 5-7 minút. Teda najprv pani Andrikene, potom pán Fleckenstein a potom stručná diskusia. Takže Knut, začnete vy. Vymenili sme sa na poslednú, teda na poslednú chvíľu. Ja by som chcel poďakovať kolegyňam a kolegom a povedať, že um, ide o znamenie veľmi dobrej spolupráce. Samozrejme, je možné nájsť e, kompromisy, e, pokiaľ sa týka obsahovej stránky, alebo samozrejme, pokiaľ vieme, že niektoré o niektorých bodoch budeme rozhodovať aj neskôr, aby sme vedeli e, predstaviť e, aj e, rozdiely a zároveň vedeli, kde sú naše stanoviská spoločné. Chcel by som sa poďakovať našej spoluspravodajky, ako aj našim štyrom kolegom, ktorí predniesli pozmeňovacie návrhy k tejto správe. Tým stredobodom eh, správy, a nebudem zachádzať do podrobnosti, pretože iste ste si ju všetci prečítali, eh, sa eh, týka odsekov X a ich Y a kompromisov návrhu 26. Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina odviedli v pozitívnom smysle dobrú lobistickú prácu, aby sa niektoré veci konkrétne pomenovali a chcel by som vám pripomenúť, aké sú ciele východného partnerstva a to je politická asocia, asociácia ako aj hospodárska spolupráca, užšia spolupráca po druhé, samozrejme. Môžeme odkázať aj na 49 zakladajúcej zmluvy EÚ, a to konkrétne a tým sú základné hodnoty Európskej únie, ktoré sa snažíme šíriť. To si samozrejme žiada aj dodržiavať princípy demokracie, dodržiavania základných slobod a slobody e, prejavu. A na to musíme tiež poukázať. E, na pozadí správy môžeme povedať, e, že Ukrajina, Moldavsko a Gruzínsko už dosiahli tú úroveň a niektoré časti asociačnej dohody a e, myslím si, že aj tieto e, štáty sú ochotné a pripravené prijať aj ďalšie kroky, ktoré povedú e, pokroky. A samozrejme, tieto pokryky e, musíme vnímať aj v rovine občianskej spoločnosti a nie len vlády. Chcel by som preto poukázať, že aj niektoré iné krajiny, ktoré v súčasnosti nemajú zatvorenú asociačnú dohodu, takisto príjmajú veľmi dôležité reformy pre nás tieto krajiny nie sú žiadni partneri druhej kategórie, ale rovnako ako ostatní, napríklad eh, s Arménskom budeme uzatvárať partnerskú dohodu eh, s Azerbajčanom, eh, budeme ešte rokovať o novej forme partnerskej dohody. Očakávania, ktoré má moja frakcia od samitu, pomenujem veľmi v krátkosti hm, v novembri príjmeme rozhodnutie, ktoré sa týka nasledujúcich dvoch rokov. Očakávame, že budeme komunikovať výsledky, ktoré budú hmatateľné a pochopiteľné pre verejnosť. Je preto nesmierne dôležité, aby boli pomenované aj úlohy. To znamená, že Niektoré záležitosti ešte budú musieť byť e, potvrdené a musí v nich byť dosiahnutý pokrok, predovšetkým v tých, e, ktoré nie sú ešte uspokojivé plnené. Samozrejme, musíme byť spokojní na obidvoch stranách s tým, čo sa snažíme dosiahnuť. Musíme obšírne diskutovať o tom, čo vlastne znamená to, e, čo musíme ochrániť. A to znamená ochrániť aj pred Ruskom. A samozrejme, ak aké dopady takéto rozhodnutia majú na konkrétne krajiny. Ako napríklad eh, na menšiny, čo sa týka eh, systému vzdelávania. Eh, napríklad na Ukrajine sa ráta s tým, že iba v budúcnosti bude takéto vzdelávanie dostupné iba na základných školách a to sú iba mm, príklady, mohol by som poukázať na viaceré faktory. A samozrejme, o tom sa musíme aj porozprávať a zasadiť sa o to. Ide aj o to, ako sa vlády správajú k mimovládnym organizáciám. A v tomto prípade je demokracia práve tou veľmi zložitou kapitolou. E, aj keď hovoríme o konkrétnej klient, ale tým nechcem byť nejakým zahraničným agentom eh, v tejto oblasti. A preto eh, v tejto oblasti musíme diskutovať aj naďalej, tak na Ukrajine, v Moldavsku, ako aj v Gruzínsku. Zmysel východného partnerstva, alebo cieľ východného partnerstva je eh, propagovať blahobyt mier a partnerstvo Samozrejme, takéto partnerstvo sa tým pádom e, nevyčerpa tým, že podpíšeme nejaký dokument na e, e, samite, ktorý sa koná každé dve roky. Samozrejme, pokiaľ sa majú tieto dohody plniť, musia sa pretaviť do konkrétnych kotaň. Je preto nesmierne dôležité, že musíme stanoviť aj určité výhľady. E, nie nejakú vzdialenú perspektívu, ale aj v takú strednodobú, e, ktorá bude podporená konkrétnymi príkladami, ako napríklad Schengenom, ako aj inými botmi. Ale ten e, základný predpoklad, aby sme nevzbudzovali falošné nádeje, je, že to, na čom sa dohodneme, bude naozaj naplnené. A iba vtedy môže prísť ten nasledujúci e, krok, ktorému my sme samozrejme pripravení. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Knut Fleckenstein. Pani Andrike, nechcete doplniť niečo? Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som chcel poďakovať e, kolegovi Fleckensteinovi za vynikajúcu spoluprácu. Toto je e, prvý, alebo teda je to snaha, kde dvaja členové rôznych politických skupín pracujú na jednom dokumente, čo nie je veľmi obvyklé, ale myslím si, že sa nám podarilo dosiahnuť dohodu a chcem tiež poďakovať našim tieňovým spravodajkyňam a spravodajcom za ich spoluprácu. Máme 232 pozmeňovacích návrhov a k tým bolo dopracovaných 32 kompromisných návrhov a jeden ústny pozmeňovací návrh. A toto teda kompromisné návrhy, tie podporujú všetky politické skupiny. Čiže môžem povedať, že viac, viac ako 90 všetkých predložených pozmeňovacích návrhov sa nachádza aj zahrnutých v týchto e, kompromisných pozmeňovacích návrhoch, týchto zoskupeniach, takže nepredpokladám nejaké zásadné prekvapenia, keď budeme hlasovať o tohto, tomto dokumente, aj keď sme si pripravili určitú stratégiu s pánom Fleckensteinom v prípade, ak kompromisné návrhy nebudú schválené a budeme musieť hlasovať o jednotlivých pozmeňovacích návrhoch. Teda stále bude potrebné do, dosiahnuť nejakú dohodu na tom, ako vlastne budeme hlasovať. Ak sa pozrieme na tie návrhy pozmeňovacích návrhov, tak musím povedať, že mne sa celkom páčil ten pôvodný text tých našich odporúčania. Nie preto, že som bola jednou z autoriek, to by bolo prirodzené, ale tento dokument sa mi páčil najmä kvôli tomu, lebo zohľadňoval hlavné priority v týchto našich partnerstvách. A po druhé, ten dokument sa mi pomerne páčil aj kvôli tomu, lebo hľadí do budúcnosti, je vyrovnaný, vyvážený a je ambiciozný. A v tomto e, ohľade osobitne voči trom partnerským krajinám, Ukrajine, Gruzinsku a Moldavsku. Tento aspekt je veľmi dôležitý. A e, jeden ďalší dôležitý aspekt, ktorý je významný, je diferenciácia, čo už bolo povedané, že je dôležité. Teda princíp viac za viac a menej za menej by mal byť uplatňovaný voči všetkým. E, a chceme zabezpečiť, aby naši partnery mali k dispozícii technologické vybavenie na to, aby sme aj mohli e, ďalej inkluzívne fungovať. A k tomuto potom musíme pristupovať nie na základe princípu e, jedna veľkosť pre všetkých, ale e, individuálne. Ak sa hovorilo o tom, že tento návrh je ambiciózny, tak e, podľa mňa je ambiciózny a hovoríme tu napríklad o EAP+, a hovoríme o šengenskej oblasti, hovoríme o colnej únii, hovoríme o energetickej únii, aj digitálnej únii. Všetky tieto záležitosti sú súčasťou nášho dokumentu. Tak, drahé kolegyne a kolegové, ja vám chcem veľmi pekne poďakovať za predloženie vašich pozmeňovacích návrhov. Môžem to uzavrieť tým, že veľmi rada som na tomto dokumente pracovala. Ďakujem veľmi pekne obom spravodajcom. Teraz eh, nám poskytnú stručné vystúpenia tieňoví spravodajci. Charles Stanok, chcete povedať niečo? Áno, ale budem hovoriť veľmi stručne, pán predseda. My sme túto diskusiu absolvovali už predtým a bol som prítomný na diskusiách o kompromisných návrhoch a ja ten proces celý poznám. Vzhľadom, že pre, e, vzhľadom k tomu, že pred desiatimi rokmi som bol správodajcom k presne takejto istej správe a niektorí z mojej skupiny ju veľmi silne podporili, teda podporili myšlienku toho, aby sme sa viac angažovali na báze viac a viac, tak ako to spomenula pani Andrikiene. Jediná oblasť, kde prebehli určité diskusie, e, sa týkala e, vymenovania základných princípov e, spolupredsedom Minskej skupiny z roku 2009. Toto vlastne nehovorí len o územnej celistvosti, ale aj o práve na seba učenie. A toto sú síce princípy, ktoré idú proti sebe v medzinárodnom práve, a nie je to tak, že by jeden mal prevahu nad druhým rovnako za všetkých okolností. Takže ak treba nájsť riešenie pre Náhorný Karabach e, Arménsko, e, teda e, spor medzi Arménsko a Azerbajdžanom, tak je potrebné zohľadniť aj právo na sebaurčenie, aj územnú celistvosť do isté miery. Inak podľa mňa tá správa je, je, je výborná, kompromisné návrhy takisto sú dobre formulované. V čase, keď Európska únia je akoby um, rozptýlená mnohými ďalšími vecami, osobitne záležitosťou Brexitu a migračných tokov a klimatické zmeny. Nemali by sme strácať zo zreteľa ani e, fakt, že e, je tu ešte pár krajín, ktoré majú silné euroatlantické ašpirácie, dívajú sa našim smerom. Ja si myslím, že to je dobrá vec, že Európska únia je ešte stále vnímaná ako, ako e, majak demokracie, prosperity, mieru. E, a mali by sme naďalej tú pravicu e, držať natiahnutú voči našim priateľom, osobitne Arménsko, ktoré pod agresívnym tlakom Ruska e, by chcelo e, pristúpiť k DCFTA. Myslím si, že Arménsko by malo dostať toľko, koľko to len bude možné v tej multipolárnej diplomatickej politike tak, aby sme e, podporili uznanie váhy a významu Európskej únie. E, samozrejme, euroazijská spolupráca je taký embryonálny koncept pre Arménsko a zatiaľ e, nie je na mieste, aby sme sa tvárili, že to je hotová vec, ale ostatné štáty, napríklad Gruzinsko už majú DCFT, podobne ako Ukrajina. A moja skupina má pomerne jasný názor na Ukrajinu a ruský, ex, ruskú expanziu alebo ruský expanzionizmus v Ukrajine. E, radi by sme sa proti tomu postavili. Ďakujem veľmi pekne. Teraz Helmut Scholz. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel pripojiť k ostatným e, spravodajcom, dvom spravodajcom. A chcel by som sa im e, poďakovať pretože samozrejme táto susedská politika nielen s týmito krajinami, ale aj s inými krajinami v rámci EÚ je vždy pred samitom veľmi ostro e, sledovaná. A samozrejme e, musíme jednať nielen s veľmi komplikovanými vnútropolitickými a vnútrospoločenskými e, záležitostiami, ale aj samozrejme musíme dbať na vzťahy, ktoré pamätajú, panujú medzi jednotlivými štátmi. A A v tomto ohľade e, sme položili otázku študentom, čo pre nich e, prináša práve e, politika východného partnerstva. Ale tu by som chcel zdôrazniť predovšetkým dva problematické body. Politika východného partnerstva plus ako aj ďalšia perspektíva a možného rozšírenia, ktorú načetli aj dvaja e, spolu e, správodajcovia e, sa samozrejme zvyšuje. A my si musíme v tomto prípade urobiť domácu úlohu. A samozrejme musíme poskytnúť aj podporu vo všetkých spoločnostiach 28 členských štátov, ako aj v spoločnosti v jednotlivých asociovaných krajinách. A takýmto spôsobom Eh, však eh, môžeme jednať príliš skoro. V tomto súvislosti by som vás chcel eh, upozorniť na jednu záležitosť. Je tu určitá podmienka východného partnerstva. Samozrejme, potrebujeme mechanizmus, ktorý by sledoval, ako sa mení realita. A druhý bod podobne ako predtým, ktorý vnímame veľmi kriticky, je e, angažovanie sa Ruskej federácie. Myslím si, nemôžeme predstierať, že tu nie je určitá dynamika, určitý vývoj a potrebujeme mechanizmus, ktorý od od dnešného dňa monitoruje, akým spôsobom sa môžeme vysporiadať s touto situáciou. A samozrejme, e, máme k dispozícii dostatok vedeckej literatúry a musíme naozaj si vysúkať rukávy aj tu e, v parlamente, ako sa vysporiadať s komplikovaným vzťahom k Ruskej e, federácii. A to by malo byť súčasťou správy o východnom partnerstve. A musíme to vyriešiť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne aj vám, Helmut Scholz. Nemám žiadnych ďalších rečníkov na zozname, takže budeme môcť uzavrieť e, túto záležitosť. O tejto veci sa bude hlasovať zajtra o 9. Ešte raz ďakujem e, našim hostom za to, že prišli a želám vám veľa úspechov vo vašej práci. So, ladies and gentlemen, dear colleagues. Teraz, e, dámy a páni, vážené kolegyne a kolegovia, budeme môcť prikročiť k bodom 6 a 7. Ďalším bodom na našom programe je spoločná rozprava o e, uzavretí partnerskej dohody o vzťahoch a spolupráci medzi EU a členskými štátmi na jednej strane, Novým Zélandom na druhej strane. Bolo to podpísané v oktobri minulého roka spravodajcom je Charles Stanok, ktorý navrhol kompromisný pozmeňovací návrh a týmto by som mu rád dal slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Poprosím tých, ktorí hovorí predseda, ktorí chcete opustiť sálu, aby ste tak urobili potichu. Pán predseda, áno, po úspešnom eh, schválení CETA asociovaných eh, SPA, teda Eh, dohôd o partnerstvách. Ja som bol teda spravodajcom pre dohodu s Kanadou. Tak teraz vlastne hľadíme eh, na novú fázu vzájomných vzťahov s Novým Zelandom, eh, ďalšou krajinou Commonwealthu a dôvod, pre ktorý sme sa rozhodli premenovať túto dohodu, volá sa partner, teda partnerstvo pre o, o vzťahoch a spolupráci. Je to podobne ako predchádzajúce dohody tohto typu. A hovorili, budeme o tom hovoriť aj dnes po obede. Podpísali sme to teda medzi EÚ a Novým Zélandom pred rokom, 5. októbra minulého roku. A teraz e, sa blížime k ratifikácii a ja mám pocit, že pokrok v tejto konkrétnej dohode je veľmi hladký. Je to tiež e, dôkaz e, všeobecnej podpory tejto dohody naprieč celým politickým spektrom na tomto výbore aj na pléne Európskeho parlamentu. Mm, je tam len 48 pozmeňovacích návrhov a dva kompromisné e, návrhy, čo je rekordne nízke číslo a to si myslím tiež dokazuje, aká nekontroverzná tá moja správa je. Pripomína táto správa jednu vec a to, že Nový Zeland je jedným z našich naj bližších partnerov, s ktorými máme rovnaké demokratické zásady, um, zásady právneho štátu a kultúrne takisto. Nový Zéland má mnoho spoločného s Európou, s Európskou úniou. Ja ako spravodajca uh, môžem s radosťou povedať, že podporujem takmer všetky pozmeňovacie návrhy, tie dva kompromisné návrhy, tie tam boli dopracované najmä kvôli doplneniu faktov a určitej redakčnej práci. Uh, teda nešlo ani takého hľadanie nejakého politického kompromisu medzi rôznymi politickými názormi a tiež e, v správe e, zachováme pozitívne odvolávky na navrhovaný, navrhovanú dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a Novým Zélandom, čo je sesterská dohoda, tak povediac, ktorá mm, sa vlastne realizuje v tandeme s tou dohodou, ktorú teda nazývame akronymom PARK. E, to je táto dohoda o vzťahová spolupráci. Ehm, my, aspoň dúfam, prejavíme určitú politickú podporu pre tento element v tejto dohode, aj keď e, niektorí určite budú nesúhlasiť. Nový Zéland je možno malá krajina, ktorá sa nachádza veľmi ďaleko, ale napriek tomu e, má nadproporcionálne veľkú váhu vo medzinárodných vzťahoch a táto úloha je e, podporená aj napríklad spoločnou snahou v protipirátskej operácii Atalanta, o ktorej som eh, tvoril správu pred niekoľkými rokmi. Takisto eh, vojenská prítomnosť, napríklad teraz v Afganistane, ukazuje, že Nový Zéland je eh, silou na medzinárodnom poli a v spoločných snahách zameraných na boj proti dôsledkom klimatických zmien je táto spoločná snaha stojí na odhodlaní Nového Zélandu znížiť e, emisie uhlíka a od správy Randy a um, prvého, prvej rozpravy na výbore e, sme prekonali v nových, e, na Novom Zélande voľby 20. 6. septembra a teraz sa vlastne čaká na zastavenie novej vlády ani jedna strana, ani National Party, ani Labour Party nezískala väčšinu, absolútnu väčšinu, takže bude potrebné vytvorenie koaličnej e, vlády, buď so zelenou stranou, alebo so stranou New Zealand First. A toto je, e, tá teraz poviem niečo osobné, e, som mm, prekvap, teda New Zealand First Party je jediná strana v Commonwealthe, ktorá je otvorene antieurópska a pro-Brexit a ja som celkom rád, že tejto strane klesla e, podpora, takže sa ukazuje, že títo populisti strácajú podporu aj na druhom konci sveta. Mm, správa samotná, keď sa môžem vrátiť k nej, nevidím tam nejaké zásadné problémy. E, vzhľadom k tomu, že pozmeňovacích návrhov naozaj nie je veľa, dúfam, že sa bude môcť spolahnúť na podporu kolegyň a kolegov, ktorí sú teraz tu. Ďakujem veľmi pekne, Charles Stenak, hovorím Dobrý predseda, teraz by som chcel dať slovo tieňovým spravodajcom, aspoň tým, ktorí sú prítomní. Tými sú pán Ungrian za EPP a pán Kustia za SAD. Na, najprv však pán Ungrian, poprosím vás, aby ste dodržali rečnícky čas 3 minúty. Ďakujem. Ja by som chcel poďakovať pánovi Tenakovi za jeho naozaj vynikajúcu správu. Nový Zéland má a rozmýšľa veľmi podobne ako Európska únia a súhlas s rozhodnutím rady o novom e, partnerstve s Novým Zelandom podporujeme. E, je jasné, že EÚ a Nový Zeland zdieľajú rovnaké hodnoty a sú súčasťou jednej rodiny. Je preto iba prirodzené, že priateľstvo a podobnosti by sa mali pretaviť do veľmi silného hospodárskeho partnerstva. Partnerská dohoda, ktorá bude ratifikovaná zajtra, je nesmierne dôležitá na otvorenie obchodných rokovaní s Novým Zélandom na vytvorenie dohody o voľnom obchode. Z tohto dôvodu som veľmi rád, že medzi politickými frakciami existuje veľmi silný konsenzus ohľadom obchodného vzťahu medzi Novým Zélandom a Európskou úniou. A je to samozrejme prvý krok k plnohodnotnému, eh, plnohodnotnej zóne eh, voľného obchodu. Pán Kristio, ďakujem veľmi pekne, pán predseda eh, v mene skupiny SND by som sa chcel poďakovať spravodajcovi pánovi Tenokovi, ako aj tieňovým spravodajcom za jednoznačný návrh, ktorý pán Tenok odprezentoval ešte pred e, letnou prestávkou. Partnerstvo e, s Novým Zélandom je nesmierne dôležité a my v budúcnosti očakávame ešte ambicioznejšiu e, spoluprácu. To sme odprezentovali EÚ a Nový Zéland. Majú veľmi podobné zmýšľanie a majú spoločné záujmy a partnerská dohoda vytvorí ešte oveľa efektívnejšiu bilaterálnu spoluprácu a zlepší spoluprácu rozličných oblastí oblastiach. Vážení kolegové, som si istý, že AFET bude zajtra hlasovať kladne a vyšle tak veľmi silné posolstvo na nadchádzajúcu e, plenárnu e, schôdzu. Takže ešte ďakujem raz spravodajcovi, ako aj tieňovým spravodajcom. Ďakujem veľmi pekne. Nejaké iné otázky? A zdá sa, že tomu také nie je. Hlasovať na afete sa bude zajtra a, a na plenárke sa pravdepodobne bude hlasovať v novembri. Teraz eh, prejdeme na body 8 a 9 eh, a viac menej dodržujeme čas. Budeme hovoriť o poslednej dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a jej členskými štátmi na jednej strane a Kazachskou republiky na strane druhej. Eh, som veľmi rád, že by neboli predložené žiadne pozmenujúce návrhy. Spravodajkyňou pri pani Lisa Jakoncári a ktoré sa týkajú predloženej správy. Sú tu 30 kompromisných návrhov a 47 pozmeňujúcich návrhov predložených e, v AFETE. A niektoré z nich pochádzajú ešte aj e, z... Ďakujem, ďakujem veľmi pekne za slovo, hovorí pani Akoncári. Môj návrh e, správy dostal 147 pozmeňujúcich návrhov, ako povedal eh, predseda. Eh, väčšina z nich eh, odráža záležitosti a obavy, ktoré vyjadrili moji kolegovia pri ostatnej rozprave. Okrem zahranično-politických záležitostí mnoho z pozmeňovacích návrhov sa vysporiadajú s konkrétnymi otázkami, eh, ktoré sa týkajú základných práv a dodržiavania základných práv eh, v Kazachstane. Dovolte mi povedať, že parlament jednoznačne očakáva od Kazachstanu ochotu pohnúť sa vpred eh, v, oblasti, v oblasti ľudských práv a základných slobod a to, že prepustia aktivistov a predstaviteľov odborov, ktorí sú v súčasnosti uväznení. Ja predložím ústny pozmeňovací, ústny pozmeňovací e, návrh, ktorý sme si vypočuli už e, v piatok, e, pretože sme počuli, že štyria z týchto aktivistov už bolo prepustených. A to je dobrá správa. Chcela by som sa poďakovať mojim tieňovým spravodajcom za veľmi dobrú spoluprácu. A ako povedal pán predseda, budeme hlasovať zajtra o o súhlase, ako aj so sprievodným vyhlásením. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani Sári. E, chcel by sa niekto prihlásiť o slovo za EPP, pán Kukan. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. V prvom rade by som sa chcel poďakovať spravodajky za debatu, ako riadila tento proces, ako aj tieňovým spravodajcom za veľmi dobrú spoluprácu. Myslím si, že sme mali veľmi plodné stretnutie tieňových spravodajcov a kde bolo prijatých väčšina pripomienok z mojej frakcie. To najdôležitejšie bolo, aby sme mali jednoznačné eh, vysporiadanie to, že dávame súhlas SPCC, ktorý odráža nedávny vývoj v Kazachstane, ktorý sa aktívne angažuje vo svojom vzťahu s EÚ. Som presvedčený o tom, že EPCA by malo e, vytvoriť e, novú, nový, novú trasu rozvoja vzťahov s Kazachstanom. Európska únia je v Kazachstane investičným partnerom číslo 1 a takisto hrá veľmi dôležitú úlohu v eh, diverzifikácii kazachskej ekonomiky. Takisto eh, Kazachstan hrá čoraz dôležitejšiu medzinárodnú úlohu a je vedúcou krajinou v oblasti jadrového odzbrojenia takisto je aj významným hráčom v Strednej Ázii. Mali sme nabádať Kazachstán, aby naďalej hral veľmi konštruktívnu úlohu v tejto oblasti. Všeobecné výhrady e, v prípadnom vyhlásení sa týkajú neustále zmenšujúceho sa e, priestoru e, ktoré majú napríklad základné ľudské práva a slobody a e, slobody prejavu médií. My takisto poukazujeme na závery Benátskej e, komisie, a vo všeobecnosti môžeme povedať, že text poukazuje na nedostatky a nabáda Kazachstan, aby sa zlepšil v týchto oblastiach, ktoré sme e, počiarkli. Takže týmto vás žiadam odporu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Eduard Kukan. Ďalším e, rečníkom, pán Buchner. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. E, ďakujem veľmi pekne spravodajkyni za veľmi dobrý postoj, ktorý ste zaujali v tomto veľmi zložitom eh, subjektu. A teraz sa pripojím k predrečníkom eh, pre EÚ a pre globálnu eh, stratégiu. Toto má veľmi veľký význam. Musíme mať lepšie partnerstvo s Kazachstanom a musíme ho samozrejme vybudovať Avšak e, situácia je nadalej veľmi zložitá, e, čo sa týka e, hospodárstva. Tu sú nedostatky, ktoré sú všade viditeľné pretože to napredovanie v hospodárskej oblasti vôbec nedrží krok s naspredovaním v oblasti základných ľudských práv. Iba od novembra 2016 163 nových prípadov zadržaných aktivistov, ale respektíve zneužívania základných práv a, a slobôd. To boli ľudia, ktorí boli e, zadržaní iba kvôli e, tomu, že sa zúčastnili e, mierumilovnej demonstrácie. A a teraz boli odsúdení eh, nenasilní aktivisti eh, na 5 rokov iba kvôli tomu, že na eh, Facebooku a ďalších sociálnych platformách vyjadrili kritiku režimu. Aby som to zhrnul, veľmi dôležitý je náš vzťah s Kazachstanom. Ale musíme byť veľmi opot- opatrní, aby sme si nevyrazili e, všetky tromfy e, z ruky, aby sme mohli ovplyvňovať aj naďalej vývoj v oblasti ľudských práv. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, e, pán Buchner. A teraz máme ďalších dvoch rečníkov a týmto uzatváram aj zoznam rečníkov. Najprv pán Tenok. Ďakujem veľmi pekne. Moja skupina takisto podporí túto správu od pána Boreliho. Myslím si, že je to veľmi dobrá správa je pomerne zaujímavé a to iba poukazuje na to, ako som tu už dlho. Pred desiatimi rokmi, keď sme hovorili o východnom partnerstve a susedskej politike, som navrhol, aby e, Kazachstan e, bol zvažovaný ako možný kandidát e, vzhľadom na to, že kúsok Kazachstanu má presah na európsky kon- kontinent. A je to veľmi zaujímavý, zaujímavý kus krajina. Nielen kvôli tomu, že je bohatý na prírodné zdroje, ale samozrejme je to aj veľmi úspešný model mierového a prosperujúceho spolunažívania tak e, náboženských, ako aj etnických e, menšín, čo je mm, e, mimoriadne, zvlášť keď si uvedomíme to detičstvo Sovietskeho zväzu. No a v tomto prípade sa na západe máme mnoho čo učiť od Kazachstane, čo sa týka spolunažívania s inými kultúrami v našich vlastných členskými štátmi. Takže v tomto ohľade musíme sa pozrieť na Kazachstan a pozrieť sa, čo oni dosiahli, aby mali takýto harmonický e, vzťah. E, napríklad Uzbekistan má oveľa e, viacej problémov ako Kazachstan. Samozrejme, ľudské práva naďalej ostávajú problémom. Je to, ako už spomínané, pracovné práva, ale samozrejme aj základné ľudské práva. Ináč je Kazachstan mimoriadnou krajinou, o ktorej by sme mali vedieť eh, viac. A ja to už hovorím dlhodobo, hm, pretože Kazachstan má veľmi slubnú budúcnosť eh, a je samozrejme súčasťou euroazijského hospodárskeho spoločenstva s Ruskom, ale myslím si, eh, že práve táto dohoda e, prispieje k vyrovnaniu e, práve colných taríf e, v rámci pravidel Svetovej obchodnej organizácie. A je to samozrejme veľmi užitočný partner ako sprostredkovateľ medzi Ruskou federáciou a Európskou úniou. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pán Charles Tanok, pán Pejd. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia. Takisto aj skupina ALDE podporuje tento návrh my si myslíme, že tá správa je vyvážená. Na jednej strane je tu naša vôľa rozvíjať hospodárske a politické vzťahy s Kazachstanom, na druhej strane takisto e, podporujeme ľudské práva a samozrejme pod našim tlakom sa nám darí prepušťať ľudí e, z väzníc. Myslím si, že Európsky parlament aj tak vníma, že tie problémy pretrvajú ale ak by sme mali porovnať eh, Kazachstan s inými eh, krajinami eh, regiónu, myslíme si, že práve vzťah EÚ a Kazachstan sa rozvíja veľmi sľubne. A videli sme tento vývoj práve v Kazachstane, predovšetkým v hospodárskej oblasti, ktorý bol naozaj mimoriadný. Zároveň by som chcel prizvukovať, aké nesmierne dôležité vo vzťahu EÚ. Kazachstan hrajú práve ľudské práva. Máme k dispozícii e, mená e, v tomto návrhu správy, ale bohužiaľ e, sú tu ľudia z rozličných ľudskoprávnych organizácií, ako napríklad zastupcovia z odborov, ktorí boli odsúdení a myslím si, že viaceré mená by sme mohli vidieť eh, v návrhu eh, správy, aj keď ani stále tie nepokryjú 100% eh, problém v ľudskoprávnej rodine. Takisto ja dúfam, že Kazachstan bude vnímať našu správu ako aj ochotu Európskej únie pohnúť sa vpred v našom vzťahu ako prejav dobrej vôle. A takisto budeme eh, hovoriť eh, to, čo sa týka ľudských eh, práv, aby Kazachstan sa v tom pohol v tom pozitívnom slova zmysle a samozrejme rozptýlil akékoľvek pochybnosti v tejto rovine. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán Pejt. Nejaké iné pripomienky z vašej strany? Nie je tomu tak. Chcel by spravodajca ešte niečo dodať? Nie, nie je tomu tak. Hlasovať e, budeme zajtra a hlasovať na plenárnom zasadnutí je predpokladané na november. Ďakujem veľmi pekne za váš príspevok. Teraz e, prejdeme na bod 10. Je pán Vigan na ceste pokiaľ tu pán Vigan nebude, tak naša diskusia nebude dávať zmysel. Takže navrhujem, aby sme počkali niekoľko minút najlepšie bude, ak zotrváte v tejto miestnosti. Prosím, že bod 10 sa uskutočňuje za zatvorenými dverami. Takže tí z vás, ktorí nie sú oprávnení tu zotrvať, majú teraz e, možnosť e, miestnosť opustiť.